Ideme k vysvetleniam hlasovania. Správa Tavares, pani Klejs. Ja, voorzitter. Ik heb uh, tegen het verslag Tavares... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja som hlasoval proti správe pána Tavareša, eh, pretože zavedenie hm, programu európskeho presídlovania je krokom k harmonizovanej európskej politike pre azyl a nemusíme byť žiadnym veštcom, aby sme vedeli, že takáto jednotná politika pre azyl bude viesť k obrovskému prílivu a nárastu počtu žiadateľov o azyl v Európe. Správa hovorí o tom, že zriadenie takéhoto európskeho programu pre presídlenie e, skomplikuje eh, pristahovalectvo alebo migráciu pre nelegálnych eh, pristahovalcov, no a o tom sa vždy hovorí v prípade eh, textov o azile. No a ľuďom sa tu niečo navráva. V Belgicku nelegálna migrácia pochádza z toho, že ľudia požiadajú o azyl, a ten je, oni zostanú v tej krajine a ešte dostávajú peniaze. No a niečo také treba odstrániť. No a tento program neponúka žiadne riešenia. Pani Rojtová, pani Rojtová, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Prijali sme smernicu, ktorá určite otvorí novú cestu pre e, výskum energetickej účinnosti budov a prispieje k úsporám vďaka zateplovaniu budov. Avšak eh, problémom sú predovšetkým staré budovy a nielen paneláky. Včera kolega Marinesku hovoril o osobitnom fonde. Otázkou sú ďalšie zdroje v období krízy a preto je lepšie využiť súčasné zdroje. A to sú 4% pre 20, eh, roky 2008 až 2014. Ďakujem pekne. Now we move to the... No a teraz sa správa Kojo a opätovne dostáva slovo pani Rojtová k správe Koejo. Pani predsedkynie. Vážená pani predsednička, ja som chcela ešte niečo povedať k fondu o utečencom. No chcela by som povedať, že hlasovacie zariadenia ukázali, že som sa zdržala. Avšak ja by som chcela povedať, že podporujem spoločnú zodpovednosť za dôstojnejšie podmienky pre legálnych azilantov a žiadateľov o azyl, že som byla pro, za a musíme bojovať proti nelegálnej migrácii. No a teraz, eh, ak môžem, tak k bodu Schengen. Dnes sme odhlasovali ďalšie kroky pre spustenie ďalšej verzie informačného systému, šengenského informačného systému, čo bude posilnenie záruk e, pre bezpečnosť našich hraníc. Avšak na myšlienku Schengenu a európskej pospolitosti vrhá vážne tieň a prax rakúskej a nemeckej policie, keď mnoho českých občanov musia absolvovať zbytočné, podrobné a dôstojnosť degradujúce kontroly na vnútorných hraniciach. Na tento problém som upozorňovala už aj pred dvoma rokmi rokmi e, v interpelácii na Európsku komisiu a situácia nie je dodnes uspokojivo vyriešená. Prichádza tak k porušeniu pravidel e, českých občanov, e, ktorí nemajú možnosť voľného pohybu, čo patrí medzi základné slobody garantovanej aj chartou základných práv únie. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa správa Tavareš pán Mastela. Nuž, eh, pristiahov, politika pristahovalectva, eh, ktorá eh, zrovnoprávňuje všetkých, vedie k tomu, že potrebujeme spoločný program pre azyl, ale aj so solidným rámcom. Ja by som chcel pripomenúť, že pristahovalectvo sa nevenuje len humanitárnym cieľom, ale aj hospodárskym cieľom. No a Viete to k tomu, že sa príjmajú e, utečenci a, a rozdeľujú náklady za ich prijatie. E, finančná podpora však nie je dostatočná. Členské štáty e, musia hľadať lepšie mechanizmy, podporovať lepšie mechanizmy, aj súkromné mechanizmy a podporovať súkromno-privátne partnerstva súkromno-štátne. Musíme zapájať do tohto procesu aj súkromný sektor. Nový finančný výhľad napríklad predpokladá vybavenie e, prostriedkami, e, ktoré budú účelovo viazané. Je to veľmi dôležité pre všetkých postihnutých, e, najmä tie najcitlivejšie skupiny musia mať zdravotnú starostlivosť, psychologickej starostlivosti, ako aj jedlo na to, aby sa zrealizovala ich integrácia. Ďakujem pekne. Pán Klejs, eh, zdá sa, že opustil miestnosť, takže vás pre, prejdeme k správe Lulinka. A opätovne dostáva slovo pani Rojtová. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Drahé kolegyne, kolegovia, ja sa veľmi teším, že správa Výboru pre rovnosť príležitostí eh, dostala takú širokú podporu. Ja som si vedoma toho, že zajistiť pre ženy podnikateľky rovnaké sociálne podmienky, ako majú zamestnankyne, je predovšetkým zodpovednosťou členských štátov. Avšak táto správa jasne dáva mantinely, ktorými by sa mali jednotlivé krajiny riadiť. Nepovažujem to za porušenie subsidiarity, ale ak má niekto pochybnosti, môže iniciovať aj preskúmanie vďaka Lisabonskej zmluve. To môžu spraviť aj národné parlamenty. Ja som zvedavá, či to kritici využijú, alebo budú len do nekonečna opakovať plné slova. And now Mrs. Adria Kiner. Pani Andrikiene. Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasovala som za túto správu. Podľa mňa Eh, je dôležité tu eh, povedať, že za každú eh, pracovnú hodinu ženy 17,4 nižšie odmeňovanie ako muži za posledné roky, za posledných 15 rokov sa táto vzdialenosť výrazne nezmenšila, tento rozdiel dokonca sa zväčšila v niektorých kraj, krajinách. Chcela by som, aby boli pravidelné správy k rozdielu v odmenovaní, takisto pokiaľ ide o diskrimináciu žien tu v Európe, aby sa zverejňovali. Again, Opätovne pani uh, e, Rojtova uh, e, k ďalšej správe, a to menovite k správe Manders. Vážená pani predsedníčka, odhlasovali sme kontroverzný návrh, pretože sme tu uh, rozšili použi- označovanie zeme krajiny pôvodu aj v EÚ boli tu dnes ďalšie návrhy medzi iným na rozšírenie nariadenia i na obuv. Dlhodobo túto myšlienku výrazne podporujem, ale musí to byť kvalitne pripravené Európskou komisiou. Ide totiž o dovršenie technických definícií, ktoré parlament sám nemôže dobre dopracovať. Ne, hlasovala som preto za, ale žiadam tiež komisiu, aby sa pustila hneď do práce a predložila návrh. Ďakujem. Ďakujem, pán Lockegaard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 pre, prevažujú negatívne či pozitívne body a preto som hlasoval proti. Teraz nasleduje správa Alves, hovorí pani predsedajúca, najprv pán Robavský. Bardzo, bardzo pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca. Ďakujem pani uh, rozhodol som sa podporiť túto iniciatívu, pretože to e, nám dáva možnosť určité oblasti v Európe posunúť vpred. Takéto okrajové oblasti. Z ekonomického pohľadu e, existujú, existujú aj v, e, e, v strednej Európe, keď sa na to pozeráme ekonomicky. Preto by tieto programy mali rozbehnúť vývoj v týchto oblastiach, aby sa rozvinula celá Európa rovnomerne. Ďakujeme opätovne pani Andri Kiene. Správe Alves, pani Andri Kiene, nemáte záujem? Port. Ide o správu Alves. Agriculture in outermost regions. Polnospodárstvo v eh, najodľahlejších oblastiach. Ďakujem pekne. Ja by som chcela vyjadriť svoj súhlas, čo sa týka situácie výrobcov a pestovateľov banánov na kanárnych, kanárskych ostrovoch, Guadalupe a Martiniku. Nuž, ktoré zmluva zaraďuje medzi tie najvzdialenejšie regióny. Ich situácia sa čoraz viac komplikuje, hlavne odkedy Európska únia uzavrela dohodu v e, VTO s krajinami Latinskej Ameriky o znížení e, cieľ pre dovoz baranov. Ja by som chcela upozorniť na to, že v roku 2006 Európska únia e, prijal, reformovala svoju spoločnú organizáciu trhu pre banány No a od eh, tejto reformy Európska únia eh, zaviazala 208 miliónov eur ročne eh, na podporu pestovateľov, pestovateľov banánov. No a rovnako aby sme mali privítať ja, takúto podporu, ale pre mnohých pestovateľov banánov tá podpora nebude dostatočná. Takže ja by som chcela, chcela vyzvať príslušné inštitúcie, aby prijali nevyhnutné opatrenia na, za, kvôli tomu, aby e, neboli e, ohrozované odvetvia priemyslu v Európe. Ďakujem pekne pani McGuinness. Pani McGuinness, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja podporujem túto správu, pretože rieši otázku diverzity a našej polnohospodárskej politiky medzi regiónmi, ale chcela by som e, sa vyjadriť k reakcii pána Čološa, ktorý hovoril o otvorení rokovaní s krajinami Mercosuru a zatiaľ čo jeho slova upokojili tých, ktorí počúvali, pretože on povedal, že zaistí, aby záujmy e, európskeho polnohospodárstva boli chránené, tak e, ja mám obavy, že mňa to neuistilo, pretože je jasné z dokumentov komisie, že Európska únia a e, výrobcovia, výrobcovia a chovatelia dobytka budú postihnutí, ak bude tá dohoda prijatá. Je tu otvorenie rozhovorov, keď reformujeme spolnohospodárskú politiku. Rozpočet je ohrozený, možno nebudeme mať dostatočne veľa prostriedkov a aj napriek tomu čelíme ďalšiemu porušovaniu cien a príjmov. To je nezmyselné a ja dúfam, že komisár si tieto názory vypočuje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k správe Ashworth o zjednodušení spoločnej polnohospodárskej politiky a ako prvá dostáva slovo pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja som za túto správu, pretože zjednodušuje obrovský počet byrokratických eh, prekážok, ktoré musia prekonávať dnešní polnohospodári. No a ja dúfam, že eh, po prijati tejto správe sa vybuduje nový vzťah medzi agentúrami, ktoré zodpovedajú e, predovšetkým v postkomunistických krajinách ako Maďarsku e, za reformu spoločnej polnohospodárskej politiky a medzi polnohospodármi. No a terorizovaní e, trestného prístupu. No, spolupráca bude vytvorená medzi polnohospodármi a agentúrami. Myslím, že zodpovednosť by nemali niesť len, len polnohospodári, ktorí musia podávať výkaz o každom eh, detaile a musia platiť pokuty, ale rovnako štáty by mali niesť svoju zodpovednosť, keď agentúry eh, meškajú pri poskytovaní fondov polnohospodárom a rovnako eh, polnohospodári by sa mali mať možnosť odvolávať na súdy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Antoniozi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Ja som hlasoval za správu Ashworth, pretože myslím, že zjednodušenie eh, byrokratických eh, postupov vo vzťahu k spoločnej poľnohospodárskej politike nie je len dobré, ale dokonca aj nevyhnutné. Poľnohospodári v Európe musia mať možnosť využívať výhody. Nemôže sa predsa stať, eh, že aj sa budú stretávať s byrokratickými problémami. Ja si myslím, že potrebujeme eh, presadiť jasnú <clears throat> legislatívu, pochopiteľnejšiu legislatívu, eh, tak pre úrady, ako aj pre polnohospodárov. Všetky zbytočné predpisy musia byť vyškrtnuté a mus medzi členskými štátmi a lokálnymi regionálnymi úradmi treba vymieňať si najlepšie informácie a postupy. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, spoločná polnohospodárska politika um, musí byť preverovaná um, vo vzťahu k praxi, pretože uh, zbytočná byrokracia nás stojí príliš veľa peňazí a času, ktoré, veci, ktoré nie sú potrebné, je potrebné zjednodušiť. A to platí predovšetkým pre tie pre krížové plnenie duše. My potrebujeme tie predpisy urobiť transparentnejšie. Polnohospodári v Európskej únii by mali mať možnosť viac času stráviť na poli ako za písacím stolom. Ja dúfam, že komisia zohľadní toto posolstvo našej správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Doc. Uh, Vážená pani predsednička, ja som hlasovala za túto správu ako mnohí ďalší, eh, ktorí sa aktívne eh, zapájajú do života polnohospodárov vo svojich eh, regiónoch. Jedna z kľúčových sťažností sa týka byrokracie v tomto priemysle, takže kľúčovým aspektom novej spoločnej polnohospodárskej politiky musí byť odburávanie byrokracie legislatíva musí byť pochopiteľná pre polnohospodárov a nemôžeme obmedzovať výrobu potravín. Ale nie len streamlining legislatívy je potrebný, ale aj legislatíva v členských štátoch a čo je najdôležitejšie v spolupráci s komisiou a dvorom auditorov. Európsky dvor auditorov ukazuje len malú flexibilitu a len málo zdravého, zdravého rozumu pri uplatňovaní postihov. Táto legislatíva potrebuje uh, zlepšenie a viac zdravého rozumu. Rovnako potrebujeme lepšie hodnotiť náklady e, inšpekcií pre polnohospodárov na to, aby sme preverili, či skutočne je to hodnota za peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani McGuinness. Ďakujem pekne pani predsednička. Ja myslím, e, že keď sme zavedli decoupling, tak e, len málo z nás si uvedomilo, že aj cross compliance bude súčasťou toho eh, balíčka a myslím, že teraz musia polnohospodári eh, dodržiavať viac ako 17, alebo teda 17 smerníc a myslím, že sa treba zamýšľať nad tým, ako my pristupujeme k zjednodušovaniu. Avšak je tu jedna oblasť, ktorá ktorej by som sa chcela vyjadriť a to sú eh, inšpekcie. Máme inšpekciu mm, krížového plnenia, ale polnohospodári čoraz viac Ehm, sa stretávajú s inšpekciami spracovávateľov, ehm, maloobchodných predajcov a rôznych iných skupín. A my potrebujeme ehm, trochu viac eh, koordinácie a nie eh, zdvojovanie inšpekcií, pretože oni nemajú žiadnu hodnotu alebo úroveň eh, alebo význam pre bezpečnosť na finálny produkt, ale znamenajú množstvo byrokracie a frustrácie pre výrobcov, ktorí musia spĺňať podmienky všetkých týchto inšpektorov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Richard Ashford. Ďakujem, rád by som poďakoval pánu spravodajcovi za vynikajúcu správu. Podľa mňa máme množstvo dôvodov venovať pozornosť v e, skutočnosti, že zjednodušenie postupov, ktoré súvisia s polnospodárstvom v EÚ, e, treba realizovať náš priemerný polnohospodár kdekoľvek v EÚ nevie, e, čo má robiť. Potrebujeme jasné, pochopiteľné modely a tiež potrebujeme e, dôveru, pokiaľ ide o e, polnohospodárov a pokiaľ ide o ich komunikáciu s orgánmi, s úradmi, aby tu bol pokrok. Je tu e, množstvo členských krajín, ktoré musia zisťovať, čo treba presne robiť a treba zjednodušiť postupy. A správa Ashford je dobrým krokom smerom k takémuto cieľu. Dúfame, že budeme môcť pokračovať s e, cestou k čoraz jednodušším pravidlám pre túto podporu. Ďakujem. Have... Naozaj je osviežujúce, keď tu máme takúto správu, ktorá, e, e, ktorý začína slovami o zjednodušení. To samotné nemusí byť e, nevyhnutné, ale v každom prípade u akejkoľvek témy by sme menej veci mali komplikovať a skôr zjednodušovať. Doteraz tu bolo veľa komplikovaných pravidel, pretože to ste mohli postrehnúť pri stretnutiach s polnospodármi, E, musia e, e, prežiť rôzne problémy, ktoré súvisia s inšpektorátmi. Tu je dôležité, čo, ako sa budete správať k vašim, k vašim farmám. To, to ovplyvňuje, ako bude vyzerať dosledovateľnosť a bezpečnosť a kvalita polnospodárských výrobkov, takže je to krok dobrým smerom a takýchto dúfajme bude na, nasledovať ešte veľa a v budúcnosti dúfam nebude treba robiť takúto, takéto zjednodušovanie, pretože to sa bude diať zjednodušenie. Teraz prejdeme k správe Trupel, eh, ku ktorej sa chce vyjadriť pani Jatemaki. Prezidenti, äänestin mietinnön puolesta, mutta tär... Ďakujem. Ja som hlasovala za túto správu, pani predsednička, pokiaľ ide o odsek 44, pozmenici návrh eh, Eh, je veľmi dôležité, aby eh, uhlíková stopa a jej rozsah sa analyzovala a aby sme ju skúmali a aby sme tiež vnímali náklady. Mali by sme smerovať k spoločnému jednotnému e, miestu e, pre pléna, pre zasadnutie e, pléna a verím, že a som e, rada, že sa toho ujíma britská vláda a dúfam, že aj ďalšie vlády tak urobia. Hovoríme tu o životnom prostredí, o nákladoch a pokiaľ parlament e, má možnosť využiť peniaze e, na na, na používanie dvoch zasadacích miest, tak ne, nevieme nič o kríze. Teraz správa Rüle a k tomu pani Albano. Mrs. Alfano on the... Pani Alfano, chcete vystúpiť k správe Rüle? Ak dovolíte, a ja som sa chcela vyjadriť k hospodárnosti budov dovolíte? A potom k správe Rüle. Áno, nech sa páči, ale rýchlo. Ďakujem pekne. Takže, čo sa týka správy TIKAU, ja som hlasovala za aktualizáciu smernice o energetickej hospodárnosti budov v roku 2020 by bolo potrebné dosiahnuť, aby väčšina budov bola hospodárna z energického hľadiska a tá bilancia by mala byť nulová, pretože e, úspory sú aj zdrojom výroby energie a nemáme na čo čakať. Nečakajme ďalších 10 rokov. Všetky členské krajiny sa musia zmobilizovať a e, znovu prehodnotiť e, vynakladanie prostriedkov. Energická účinnosť musí byť zdrojom úspor zdrojov a ak by sme hneď teraz investovali rovnaké sumy, ktoré e, vynakladáme na výskum, tak myslím, že by to bola oveľa lepšie. No a teraz k správe Rüle. Ja som hlasovala za, pretože je veľmi dôležité, aby parlament hlasoval za zjednodušovanie pravidiel verejného obstarávania. Bolo by to dobre hlavne pre e, podniky, hlavne malé a stredné, ktoré nemajú vždy e, celé právnické oddelenie a Prispelo by to aj k udržateľnejšiemu fungovaniu. V tendroch by mali byť aj environmentálne a sociálne kritéria stanovené. Pri verejnom obstarávaní treba eh, sa zasadzovať za maximálnu transparentnosť a je potrebné, aby vždy sa presadzovala transparentnosť aj pri využívaní internetu. Treba sa nad tým zamyslieť. Je to v prospech všetkých našich krajín. Umožnil by to lepší regionálny rozvoj a lepší boj proti korupcii. Ďakujem pekne. Teraz pani e, Rojtová k správe Rüle. Vážená pani predsednička, verejné obstarávanie sú najlepším príkladom korupcie. Ja som rada podporila správu Rüle o zjednodušení ale chcem súčasne upozorniť, že pokiaľ Európska komisia nezavedie e, verejný portál s informáciami, s informáciami v súvislosti s podozrivými zákazkami, tak sa veľa toho nezmení. Súťaž nebude spravodlivá, efektívna a dostupná pre malé a stredné podniky. Ide o monitoring a analýzy, o referenčnú cenu jedného kilometra diálnic, zverejňovanie skutočných vlastníkov firiem, ako aj holdingov a cerských spoločností a taktiež o, možnosť overiť v médiách výťazov súťaž. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Správa e, pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa chcela vyjadriť k energetickej efektívnosti, ale zdá sa, že pravidlá sú také, že ak nie sú pozmeňovacie návrhy, tak nie sú ani možné vysvetlenia hlasovania. Takže dala som v niečo písomne. Uh, odmietnutie tejto správy na základe uh, odsekov 44 a 45 uh, e, úvodného ustanovenia I. Paragra- uh, odsek 44 považujem za veľmi znepokojivý a takisto otázka je, že kde sedí tento parlament. Minulý rok sme tlačili na komisiu, aby začala konať, aby pomohla mliekarenským farmárom celej Európe, ktorí boli v ťažkej situácii. Komisia zareagovala uh, refundáciami exportov, čo bolo naliehavé opatrenia. Jediný, kto sa na to stiažoval, bol Nový Zéland. Uh, a Nový Zéland nie je rozvojová krajina, takže myslím, že mm, keď, som to tieto, keď sa tieto odseky vložia do takejto dobrej správy, tak je to skôr medvedia služba tomuto parlamentu a e, producentom v EÚ. V EÚ sa znižuje e, redukcia, to má dopady na e, rozvojový svet. Ďakujem pekne. Ďakujem pani McGuinness, máte absolútne pravdu, pokiaľ ide o pravidla. Ja som si myslela, že pani Alfano bude pokračovať podobne ako pani e, Jadenmaky, ale táto správa naozaj e, nemala mať žiadne vysvetlenia s ňou súvisiace. Máte pravdu. Pán Kelly. Sorry, e, President. Thank you. I just want to say... Ďakujem a pani predsednička, súhlasím s kolegyňou pani McGinnis, mali sme trošku problémy s, tým, tý, s tými návrhmi a preto sme nesledovali e, líniu EPP, čo by sme inak urobili a myslím, že pani McGinnis to dobre vysvetlila, plne to e, podporujem, súhlasím s tým, čo povedala, dúfam, že EPP to tiež takto pochopí. Ďakujem pekne. Mm, dobre. Takže správa e, Renner, pán Van Dalen. Voorzitter, ik heb het rapport Ranne gesteund omdat het eh, een goede oplossing biedt voor de pro... Ďakujem. Podporili sme túto správu, pretože poskytuje dobré riešenia, pokiaľ ide eh, o porušenie pravidiel. Pokiaľ ide o interpretáciu pravidiel, to je v zmenenej verzii v čísle 17. Komisia musí eh, spolupracovať s Eurokontrolom a s ďalšími na interpretácii eh, tohto právneho predpisu, aby sme mali jasnú interpretáciu, eh, ktorú budú poznať všetci zúčastnení. A mm, ešte 27. Chcel by som všetkých vyzvať, aby sa zohľadnilo to proporcionálne zaobchádzanie, pokiaľ ide o časy pokoja. To treba tiež dodržiavať a pri Euro, e, teda Eurocontrol treba nahlásiť všetky e, porušenia a ďakujem pán Antoniozi. Grazie, presidente. Ďakujem pani predsedajúca. Správa našej kolegyne jasne zdôrazňuje, že sú tu veľké rozdiely v spracovávaní dôležitých porušení sociálnych predpisov v jednotlivých členských štátoch. Preto som za to, aby tieto opatrenia, ktoré sa prijali ohľadom harmonizácie a tiež vyrovnania situácie v sankciách pri porušení takýchto predpisov, aby teda k tomu došlo, aby sa vytvoril nejaký koordinačný nástroj na úrovni EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rokovanie je prerušené do 15. Mm, hodiny. Ďakujem.